thank you. people would um, uh, even have been surprised. george orwell by dokonca bol prekvapený zo spôsobu, ako uh, je menovaná táto organizácia. Uh, vy ste menovali 5,5 miliardy eur za 6 rokov. Zdá sa to byť eh, veľmi zaujímavé, ale tento fond má potenciál dodávať zbranie africkým štátom, ktoré majú históriu politických nepokojov a hm, porušovania ľudských práv a tiež podporovať tieto štáty vojenskou a technickou pomocou. Ja e, z toho dôvodu silne odmietam e, tento navrhovný nástroj. Ak to má e, pokračovať, mal by sa zmeniť názov a malo by sa to volať Európska agentúra pre uľahčovanie dodaviek zbraní. A pozrite sa, čo sa stalo tento týždeň v Mali E, čo e, robia vládou podporované milície. A pozrite sa na to, že e, Írsko vstúpilo do tejto únie, aby pracovalo spolu s ostatnými národmi a aby sme zachovali našu neutralitu. Ale my v Írsku nezachováme neutralitu, ak budeme podporovať takéto projekty, lebo to mal byť mierový projekt a už to nie, však? Ďakujem Flanagan. Zum Abschluss des Ďakujem kolega Flanagan. Teraz na záver rozpravy keďže aj kolega Papadakis. Európska únia teraz s mier, mierovým nástrojom sa uzatvára a teraz e, vidíme, že je nový vojnový mechanizmus e, na ceste a ten má za cieľ priame financovanie armád s cieľom imperialistického zasahovania členských štátov EU a ich vlád, pretože dvojnásobne e, zvyšuje vojenské výdavky. Hovoríme o miliardách za rok a v mene e, rovnosti i provokuje a tiež vyzýva ženy, aby sa zúčastnili v týchto nebezpečných operáciách 70 rokov po zriadení NATO a 20 rokov potom, ako bolo zriadené CSDP a 20 rokov po eh, vražedných eh, bombách, eh, ktorým bombardoval na to Jugosláviu, my sme z imperialistických zásahov robili realitu. Ľudia si musia uvedomiť, kto sú nepriatelia, to sú imperialistické spojenectva a ich vlády. Ďakujem, pán Papadakis. A teraz na záver rozpravy mene komisiu vystupí komisár King. Chair, um... Pán predseda, ďakujem sveteným poslancom, ktorí vystúpili za ich eh, pripomienky a návrhy. Chcem vám povedať eh, pánovi Pimento López, eh, že zďaleka tu nič neskrývame, je to práve transparentné konanie a jasné, aké sú jeho účely, čo uznáva aj tá správa, jasné, aké budú mechanizmy a postupy a to bude otvorené preskúmaniu e, zo strany všetkých. Keď už prebieha práca v niektorých oblastiach, ktoré budú zúraznené v tej správe, napríklad e, zabezpečenie e, toho, že budúce prevody citlivých zariadení budú robené v súlade s platným zákonom aj predpismi EÚ a určite tomuto budeme prisudzovať najvyššiu prioritu. Tiež plne súhlasíme, že Európsky parlament musí byť plne informovaný pravidelne o využívaní tohoto nástroja. A toto je záväzok, ktorý radi urobíme. Takže ďakujeme znovu všetkým tým, ktorí sa angažovali v tejto téme a viem, že niektoré z týchto názorov sú silné. Ďakujem za tú správu a dúfam, že zajtra bude podporená. Ďakujem, pán komisár King. A teraz na záver rozpraví ešte minútu kolegyňa Votmans. Ďakujem, pán predseda, um, komisár, kolegovia. Často tu počujeme slovo mier, mier a bezpečnosť. Žiaľ, sú to pojmy pre mnohých ľudí na svete, ktorí sú neznáme. E, samozrejme, sú to rôzne e, vojnové e, tlupy a preto je nástroj dôležitý. Je to nástroj, s ktorým môžeme navodnokonať účinnejšie a môžeme tým podporiť našich partnerov pri eh, nasadení môžeme spoločne znášať náklady a eh, tento nástroj Európa potrebuje ak chce byť eh, účinnejšia a to že od nás aj občania. Doteraz sme pri zahraničnej politike sme boli často tí, ktorí vedeli blafovať a myslím, že s týmto nástrojom to môžeme zmeniť na mieste a Eh, môžeme to zajtra, dúfam, v hlasovaní prijať. Ďakujem kolegyňa Lotmans. Teraz je uzatvárame rozpravu a zajtra mm, bude hlasovanie a eh, ďalšie zasadnutie bude eh, zajtra od 9. a program bol zverejnený a je k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu. Želám všetkým šťastnú cestu domov a ďakujem zúčastneným aj službám a Prerušujem schôdzu.